ním e, o správe pána Bögeho. E, v programe máme hlasovať o správe pána Bögeho na tému mobilizácie nástroja flexibility. A tu by som teda rád začal s hlasovaním. A bude to menovité hlasovanie. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, takže otváram hlasovanie. Všetci sme hlasovali? Končím hlasovanie. 544 za, 18 proti, 14 sa zdržalo schválené a prijaté. Teraz máme, hlasujeme o pozmenujúcich návrhoch k, k multinárodnému finančnému rámcu. Poďme hlasovať. Takisto hlasujeme menovite. Hlasujeme teraz. Všetci ste hlasovali. Ukončujem hlasovanie. 536 za, 18 proti, 22 sa zdržalo. Prijaté. A teraz návrh Všeobecného rozpočtu Európskej únie. Pán Šurian je správcom spravodajcom, pardon, to návrh Všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010. Spravodajca sa hlási o slovo. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, sme pravdepodobne pred, tom, pred najrýchlejším hlasovaním o rozpočte počas e, zmluvy z NIS a je to posledné hlasovanie rozpočte podľa zmluvy z NIS. Ako sa nám podarilo tak rýchlo alebo tak krátko hlasovať? Je to vďaka vašej dobrej spolupráce so všetkými skupinami. Ako spravodajca by som sa chcel poďakovať všetkým skupinám, ktoré sa podielali na príprave tohto hlasovania. A navyše chcel by som poďakovať aj za prácu sekretariátu. Bez nich by takisto nebolo možné aby sme sa tu dnes stretli a mali pred sebou len tieto dve strany. Ďakujem všetkým ešte raz a myslím si, že skutočnosť, že je to také krátke, takže mali by sme zvládnuť krízu a nemali by sme sa zdržiavať dl- dlhavým hlasovaním. Dobre, kto hlasuje za prvý blok? Kto je proti? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 48. Oddelené hlasovanie v dvoch častiach. Kto je za prvú časť, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme si to overiť. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, takže hlasujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. 342 za, 219 proti, traja sa zdržali. Nebolo to schválené, pretože potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Takže hlasujeme teraz o pozmenujúcom návrhu 382, oddelené hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť do je za, proti, zdržal sa, schválené. A druhá časť, menovite hlasujeme teraz. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. 476 za, 80 proti, 12 sa zdržalo schválené. Teraz hlasujeme o bloku 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz hlasujeme o bloku 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Blok 4. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Blok 5. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Blok 6. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. A teraz blok 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 290. Oddelené hlasovanie v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? OK, schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme elektronicky, takže druhá časť tu overujeme elektronicky, hlasujeme teraz. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. 415 za, 151 proti, 4 sa zdržali, schválené. Tretia časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Áno? Navrhujem, aby sme blok ostatné inštitúcie hlasovali jedným hlasovaním, pretože neočakávam žiadne problémy. Ďakujem the rules require us to have a separate vote on each institution, President. We can't take the institutions together. Um, uh, proszę Państwa, e, jest taka sytuacja... Dámy a páni, situácia je taká, že budeme hlasovať o rozdielnych inštitúciách a teda podľa našich zásad musíme hlasovať o každej inštitúcii samostatne, čiže nemôžeme to odhlasovať v jednom bloku, bolo by to proti našim postupom. Súdny dvor, blok číslo 8, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Dvor auditorov, blok 9, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Ekosok, blok číslo 10, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Výbor regionov, blok číslo 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Európsky ombudsman, 12, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. Európsky kontrol ochrany údajov, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené.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 akceptujeme tento spoločný text a sme veľmi radi, že e, predseda môže tento rozpočet e, vyhlásiť za e, prijatý. V tom momente, ako je rozpočet vyhlásený za prijatý, musia ho podpísať obidve strany v súlade s právnym aktom, pretože platí ustanovenie, že sme rovnocennými stranami rozpočtu my e, teda e, konštatujeme, že e, od budúceho roka v rozpočtovom postupe bude dostatok času na vyjasnenie situácie. Zároveň by som chcel povedať, že sa treba poďakovať poslancom, ktorí sa e, pričinili o e, prijatie rozpočtu počas celého rozpočtového postupu a ďakujeme za vynikajúcu spoluprácu. A napokon e, chcel by som aj osobne sa vyjadriť k tomu, že podľa mňa je veľkou cťou, že som sa mohol oboznámiť s Európou takýmto spôsobom a veľmi pekne vám ďakujem za túto skúsenosť. Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni, vzhľadom na to, že e, sme ukončili túto časť hlasovania. Chcel by som zablahoželať našim spravodajcom, pánovi Šurianovi a pánovi Maňkovi, ako aj pánovi Böge. A ďakujem všetkým tým, ktorí pracovali na rozpočte. Táto práca bola mimoriadne náročná, preto blahoželáme našim kolegom aj ostatným poslancom, pretože eh, to považujeme za veľký úspech. Ďakujem a teraz eh, musím eh, prečítať niečo, čo je veľmi dôležité a súvisí to s prijatím rozpočtu. Je to dôležité z toho dôvodu, že prechádzame od zmluvy z NIS k Lisabonskej zmluve a tento prechod je mimoriadne náročný. Začali sme s zmluvou z NIS a pokračujeme Lisabonskou zmluvou a preto vás prosím, aby ste si vypočuli toto vyhlásenie. Rozpočtový postup na rok 2010 bol výnimočný, pretože začal sa podľa článku 272 zmluvy o ES, ale jeho posledná etapa sa konala už po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. 18. novembra 2009 parlament, rada a komisia sa z tohto dôvodu dohodli, že budú pokračovať v rozpočtovom postupe podľa zmluvy o Európskom spoločenstve, ale zároveň uzavreli dohodu týkajúcu sa výsledkov rozpočtového postupu, vrátanie hlasovania v parlamente, ktorom sa plne prihliadlo na viacročný finančný rámec. Predseda rady práve v mene rady potvrdil dohodu o rozpočte, ktorý sme práve odhlasovali. Znamená to, že parlament a rada teraz dosiahli dohodu o spoločnom texte, ktorom rešpektujú cieľ a účel článku 314.1.4. E, konštatujem teda, že rozpočtový postup, ktorý bol iniciovaný podľa článku 272 zmluvy ustanovujúcej Európske spoločenstvo a pokračoval podľa článku 314 zmluvy o fungovaní Európskej únie, bol ukončený v súlade s článkom 314 zmluvy o fungovaní Európskej únie a viacročným finančným rámcom Rozpočtový postup teda možno považovať za ukončený a rozpočet považujem za definitívne prijatý. Toto vyhlásenie je mimoriadne dôležité. Pri ďalšej príležitosti už nebudeme mať túto komplikáciu, pretože už bude Lisabonská zmluva záväzná, ale ja som považoval za potrebné urobiť toto oficiálne vyhlásenie. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze dodać, że. E, Dámy a pani, dovolte mi dodać, že e, e, predsedom nášho rozpočtového výboru je pán Lamesur, ktorý takisto vynaložil veľké úsilie v tejto súvislosti a považoval som za potrebné osobitne ho tu spomenúť. Dámy a páni, je tu s nami delegácia zo Srbska, ktorú by som chcel týmto úprimne privítať. Môžete sa prosím postaviť, aby sme vás videli. E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Dámy a páni, E, ešte sa budeme nejaký čas zaoberať rozpočtom. V programe sa predpokladá hlasovanie o správe